Pán podpredseda. Vážení kolegovia, vážené kolegyne, vážená pani komisárka, dovolte mi pokračovať v zasadnutí parlamentu. Dobré ráno vám všetkým. Prvý bod dnešného dňa je správa pani Arlene McCarthy ohľadňom upratňovania smernice o mediácii v jednotlivých členských štátoch. a zároveň hovoríme o e, ratifikácii a uznávaní mediácie zo strany súdov. Pani spravodajkyňa, máte slovo, nech sa páči na 4 minúty. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Chápala som to tak, že budem mať 6 minút, ale pokúsim sa stihnúť to za 4. Chcem poďakovať svojim kolegom, ako aj e,